Dear colleagues, if you could uh, begin to take your seats so we can maximize our time. Kolegovia, keby ste zaujali svoje miesta, aby sme využili maximálny čas s pani komisárkou. Ďakujem. So colleagues, uh, we begin with the adoption of the agenda. If there are... Začneme prijatím programu, vážení kolegovia. Keď nie sú žiadne pripomienky k programu, tak považujeme tento program za schválený. No už prvé oznámenie predsedu je, že žiaľ dnes nemáme tlmočenie do estončiny, lotištiny, malčtiny, chorváčtiny a Irčiny, teraz e, treba schváliť e, odporúčanie koordinátorov podľa článku 205 a to je vymenovanie pána Lorenza Fontánu za spravodajcu správy návrh rady o vykonávacieho predpisu o schválení záverov Európskeho policajného úradu Europolu v dohode a operačnej a strategickej spolupráci medzi Bosnou a Hercegovinou a Europolom e, Takže týmto sa dostávame k hlavnému bodu programu dnešnej schôdze. Ďakujem pekne za to, že ste prišli tak neskoro v pondelok večer v Štrasburgu na schôdzu. Máme tu dôležité prezentáciu komisie, e, názore komisie v prípade respektíve k prípade Maximiliana Šremsa a rozhodnutí súdneho dvora v tomto prípade. Um, Takže vítam pani Vieru Jourovú, ktorá je komisárka pre spravodlivosť spotrebiteľov a rodnú rodnosť pohlaví. A budeme sa potom sústrediť na niektoré otázky neskôr, ale hlavnou témou bude diskusia o tomto prípade Maximina Šremsa a mm, na schôdzi 12. oktobra výbor LIBE eh, predstavil, alebo mal túto prvú výmeru názorov Takže už určité informácie k dispozícii máme, ale dnes je vlastne prvýkrát, kedy máme tu aj oficiálnu prezentáciu komisárky k tomuto rozsudku súdu. Takže Hneď dám slovo pani komisárke Jurovej, aby urobila svoju prezentáciu o, tomto prípade súdneho dvora a potom poskytnem priestor poslancov, aby sme mohli mať detailnú diskusiu. Takže Viera, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, Klód. Dámy a páni, chcela by som sa poďakovať Výberu za pozvánku na toto stretnutie. E, mala som veľký záujem prísť čo najskôr, aby som vám poskytla najnovšie informácie o tom, aké kroky príjima komisia vo vzťahu k rozhodnutiu o prípade Maximiana Šremsa, ktoré vyšlo 6. októbra. Ako som už povedala, na plenárke, myslím, to bolo pred dvomi týždňami, ja som mm, zaviazaná tomu, aby som vás pravidelne informovala a taktiež by som vás chcela požiadať o podporu v niektorých otázkach, ktoré sa týkajú našej práce na tomto prípade. Ja sa k tomuto potom ešte vrátim neskôr, takže Ehm, rozpráva na plenárke bola 14. októbra a tam som už hovorila o tom, aké sú okamžité priority komisie po rozsudku v prípade Šrems. Dovolte, aby som ešte raz opakovala tieto priority, pretože sú naďalej tie isté, aby sme uistili opätovne našich občanov, že ich osobné údaje budú chránené, keď budú e, transferovať do zahraničia, aby sme zabezpečili aj transparentnosť eh, pre eh, európske podniky, keď budú posielať eh, údaje do Spojených štátov, že to bude legálnym spôsobom a tiež, aby sme spolupracovali s národnými orgánmi pre ochranu údajov, aby sme zabezpečili koordinovaný postup a vyhli sa fragmentovanému situácii na európskom vnútornom trhu. Takisto by som chcela oznámiť, že Európska komisia bude v zintenzívni svoje rokovania s americkými partnermi o transatlantických e, tokoch údajov a tu by som chcela postupovať s vami spolu v partnerstve aj v duchu transparentnosti a vlastne v tomto duchu vás budem dnes informovať o najnovšom vývoji a takisto by som sa chcela dozvedieť od vás, ako vy môžete tento proces podporiť osobitne pred návštevou, e, mojou návštevou v Washingtone polovici novembra. Od 14. novembra, teda oktobra, od e, rozpravy plán na plenárke Európska komisia úzko spolupracovala s e, americkými DPA, teda úradmi na ochranu údajov, v rámci článku 24 a bola veľmi zdôraznená úloha ehm, ehm, úradu na ochranu údajov a člán, e, skupina pre dva, článok 29 vlastne vyjadrila takisto aj stanovisko k tomuto rozsudku súdu. Takisto pracovná skupina sa odvolala aj na revíziu eh, tzv. bezpečného prístavu, ktoré je veľmi dôležité vo vzťahu k tomu, ako budeme pristupovať teraz k riešeniu situácie, pričom volalo no, aby európske inštitúcie eh, našli spôsob, eh, ako povedať Spojeným štátom, že je potrebné rešpektovať základné práva, pokiaľ súčasné prax požadujúcu osobné údaje pracovná skupina uvie uviedla, že také nástroje ako napríklad štandardné postupy, ako aj záväzné korporátne pravidlá môžu byť naďalej použité, aj keď úrady ochrany údajov bude naďalej analyzovať možný dopad tohto rozsudku na tieto alternatívne nástroje. Pracovná skupina potom oznámila, že ak do konca januára 2016 nenájde sa vhodné riešenie spolu s americkými orgánmi a v závislosti od výsledkov vyhodnotenia alternatívnych nástrojov európske orgány pre ochranu údajov podniknú všetky potrebné vhodné kroky vrátane e, nátlakových akcií. Zatiaľ, čo vítame e, podporu pracovnej skupiny pre nový transatlantický rámec do januára 2016, komisia taktiež si myslí, že e, biznis a podnikanie takisto potrebuje maximálnu e, transparentnosť a jas, jednosť, jasnosť. A keď som sa ja stretla aj s e, pánom komisárom Oettingerom a, a komisárom Ancipom, bolo jasné, že tiež hľadali e, alebo chceli jasné vysvetlenie a jedno, jednotnú e, interpretáciu rozsudku súdu. E, Komisia preto čoskoro pripraví vysvetľujúce alebo dôvodovú správu k dôsledkom tohto rozsudku eh, v prípade Šrems pokiaľ ide o medzinárodné prevody údajov, avšak e, to nesmie e, nejakým spôsobom znížiť alebo podkopať e, právomoci úradu na ochranu údajov a komisia bude naďalej pracovať na tom, aby sme tu mali jednotný prístup v rámci pracovnej skupiny pre článok 29. Dovolte, aby som ešte poskytla určité základné informácie z hľadiska prebiehajúcich rokovaní so Spojenými štátmi keďže Safe Harbor, teda bezpečný prístav, bol jedným z základných e, spôsobov, akým prebiehajú údaje, transfery údajov medzi Spojenými štátmi a Európou, preto je veľmi dôležité, aby sme s nimi diskutovali o tom, aby tu boli, aby všetky tieto prevody údajov cez Atlantik naozaj mali vysokú mieru ochrany. Je to dôležité samozrejme pre komerčné účely, ale takisto aj pre našich občanov. Musíme si byť istí, že tento nový systém naozaj um, dodržiava eh, normy tohto rozhodnutia a vlastne komisia už, keď skúmala toto rozhodnutie, um, identifikovala niekoľko vecí, ktoré bude si vyžadovať revíziu vo svojom 13. odporúčaní a my v rámci tohto rozsudku potrebujeme viac vysvetlení od našich amerických partnerov o viacerých otázkach a taktiež e, sme dnes sa nezdržiavali, ale okamžite sme začali rokovať s našimi americkými partnermi a už sme s nimi sa niekoľko krát stretli na technickej úrovni. Takisto som sa stretla aj s ministrom obchodu aj opäť aj dnes a v najbližších týždňoch budú pokračovať intenzívne rokovania a dohodli sme sa, že budeme v pravidelnom kontakte ešte predtým, než vycestujem polovice novembra do Washingtonu. Tieto rokovania, verte mi, nie sú jednoduché, ale som si istá, že dovtedy už budeme môcť vidieť výrazný pokrok. Dovolte, aby som teraz detálnejšie vysvetlila, aké sú dopady tohto rozhodnutia tohto rozhodnutia a ako ich treba riešiť. Prvé, čo treba spomenúť, je, že súd nespochybňuje právomoci komisie prijímať príslušné rozhodnutia alebo adekvátne rozhodnutia. Skôr um, vysvetľuje možnosti pre orgány ochrany údajov, aby zasahovali v prípade stiažnosti, ako napríklad v prípade, to bolo v prípade špána Šremsa. A po druhé, miera ochrany v tretich krajinách musí byť nie úplne identická, ale e, zásadne po, ekvivalentná tomu, ako je to v Európskej únii. A ako sme počuli od e, Glena Lenarca, ktorý je novozvoleným e, predsedom tohto súdu, ktorý vlastne po, takisto pracoval na tomto prípade, rozhodnutie vysvetlil, že súd nevyhodnocoval alebo neposudzoval americký systém vrátane ich e, národných e, aktivít e, vlastne spravodajských informácií, avšak hodnotil požiadavky európskeho práva z hľadiska podmienok transferu údajov do tretich krajín bez ohľadu na to, ktorými, ktoré to sú. Rozsudok nevyžaduje ani identitu organizácie amerického právneho systému, avšak keď dochádza k transferom údajov, musí ponúknuť ochranu dostatočnú ochranu, ktorá bude e, taká, akú máme v Európe. A vlastne o tom ide v našich e, rokovaniach so Spojenými štátmi. Po druhé, Súd hovorí, že systém, ktorý je postavený na báze samocertifikácie, tak ako je bezpečný prístav, je v poriadku, pokiaľ sú tam zastatočné mechanizmy e, odhaľovania a dohľadu. Toto bolo aj jednou z, jedným z kľúčových prvkov, na ktorých sme pracovali s našimi americkými partnermi a už vlastne od našich odporúčaní z novembra 2013, konkrétne odporúčanie 1, 2, 11 o transparentnosti, vymožiteľnosti a naprave a Spojené štáty na to e, e, reagovalo, že pridelili túto úlohu ministerstvo obchodu a majú tiež sú za silnejšiu spoluprácu s európskymi úradmi na ochranu údajov a taktiež tento by malo viesť eh, k transformácii tohto systému od čisto eh, samoregulačného od, k systému z dohľadu, kde bude existovať dohľad a to bude aj takisto musieť byť trošku proaktívnejšie a budú, sú tam, budú tam zavedené aj sankcie. Eh, my chceme, aby naše vlastné úrady ochrany údajov mali aj silnejšiu, aktívnejšiu úlohu, než tomu bolo doteraz Napríklad pracovali sme na po zlepšení komunikačných kanálov a liniek medzi DPA a e, ministerstvom obchodu. E, DPA takisto budú mať svoju úlohu v prípade revízie fungovania, alebo pri preskúmaní fungovania systému. Takže my sme sa viac menej dohodli už na princípoch, ale naďalej diskutujeme o tom, aby tieto záväzky boli dostatočne záväzné na to, aby sme splnili požiadavky súdu. Po tretie, súd takisto potvrdil, že rozhodnutie o adekvátnosti je živým dokumentom, to znamená, že musí byť pravidelne preskúmavané vo vzťahu k tomu, ako sa systém vyvíja. Momentálne pracujeme aj na tomto bode so Spojenými štátmi, aby sme zaviedli e, mechanizmus každoročnej revízie či previerky, ktorá mm, pokrie všetky aspekty fungovania tohto nového rámca, vrátanie aj zavedenia sankcií pre orgány presadzovania práva a orgány národnej bezpečnosti a bude zahrňať príslušné orgány oceány na oboch stranách Atlantiku. Napokon, pokiaľ ide o zásahy verejných orgánov, konkrétne z dôvodov presadzovania práva národnej bezpečnosti. Súd zdôrazňuje, že takýto prístup musí byť eh, na báze jasných podmienok a obmedzení. A opätovne to opäť odráža odporúčanie komisie, ktoré bolo poskytnuté pred dvomi rokmi a my takisto spolupracujeme so Spojenými štátmi, aby sme presne toto zabezpečili, aby bolo dostatok e, ochranných e, ustanovení a e, obmedzení z hľadiska toho, aký je prístup k osobným údajom a ich všeobecnému použitiu, aby sme zabezpečili, že bude existovať dostatok justičnej kontroly nad takýmito činnosťami. Čiže musíme si jasne povedať, e, pokiaľ ide ten, ten posledný bod, to je veľká výzva tohto rozsudku, ale nezabúdajme, že rozpravy o týchto otázkach e, prebiehajú aj na druhej strane Atlantiku na báze prvých e, odhalení o o odpočúvaniach či sledovaniach pred dvomi rokmi, čo viedli vlastne k tomuto prípadu. Aj Spojené štáty pre, urobili svoju vlastnú revíziu a tiež to viedlo k určitým reformným krokom, ako napríklad e, Freedom Act, e, akt o slobode v Spojených štátoch a plus e, ďalšia smernica číslo 28 pre, pre Presidential Policy Directive a takisto ďalší zákon o právach na súkromie pre neameričanov. Už sme videli e, určitý pokrok v minulosti smerom k lepšie zameranej sledovaniu a sledovaniu. Ďalej určité ochrany, ktoré boli e, vyhradené len pre amerických občanov, boli rozšírené aj napríklad na európskych občanov, najmä pokiaľ ide o, doby uchovávania údajov. My sme naďalej v procese vyhodnocovania týchto ochranných ustanovení, ale už vidím určité, mm, určité, určitý pokrok ktorý je povzbudivý. Okrem toho takisto tu bola iniciatíva na rozšírenie justičnej ochrany v rámci e, amerického zákona o ochrane súkromia, aby to bolo rozšírené aj európskych občanov. A teraz e, aj e, bolo to schválené v snemovni za, z reprezentantov a teraz sa to, alebo čoskoro sa to dostane na úroveň Senátu. Ako náhle to vstúpi do platnosti, čo my očakávame, to bude ďalší dôležitý krok v zabezpečovaní ochranu um, transferov údajov. Teraz sa musíme sústrediť na tieto prvky a na ďalšie prvky a dôkladne preskúmať a analyzovať, do akej miery splňajú požiadavky súdu. Vážení poslanci, opäť e, e, sa spolieham na váš silný zmysel pre e, angažovanosť, aby sa nám podarilo e, toto dotiahnuť do úspešného konca. Ďakujem aj za podporu, ktorý ste nám e, doteraz poskytli a ja opäť e, zopakujem vlastne výzvu voči vám ako parlamentárom, aby ste takisto sa spojili so svojimi kolegami na vašej úrovni v v Spojených štátoch, či už je to v kongrese alebo v americkej administratíve, aby sme presvedčili aj našich partnerov. My potrebujeme vašu pomoc, aby sme presvedčili Spojené štáty o tom, že sú tu nevy, je nevyhnutné urobiť ďalšie kroky. Úspešný výstup je veľmi dôležitý pre naše širšie vzťahy so Spojenými štátmi, našim kľúčovým strategickým partnerom, tak politickým ako ekonomickým. A ako som povedala, už predtým na plenárke. Chcela by som informovanejšiu rozpravu, diskusiu o tomto procese a vnímam vás ako podstatného partnera v tomto procese. Budem vás neustále informovať o ďalších krokoch e, tejto diskusii. Týmto by som skončila k Safe Harbor a našim rokovaniam a som pripravená odpovedať na vaše otázky, ak by ste mali záujem napríklad o tú dohodu, tzv. umbrella, takú strešnú dohodu, ktorú sa týka našej spolupráce so Spojenými štátmi. Chcela by som vám takisto poskytnúť určité informácie, ktoré sa týkajú e, z policajnej smernice a vecnej k otázkam ochrany údajov, ak by ste chceli pokryť tú širšiu oblasť e, ochrany údajov. A ako aj Claude naznačil,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 to svoje vystúpenie uzavrieť eh, tým, že sa tešíme na našu ďalšiu schôdzu alebo stretnutie, ktoré by malo byť eh, v prvej časti decembra a potom vás budem informovať o tom, aký pokrok sme dosiahli v prípade akčného plánu pre LGBTI o mnohých rady, eh, otázkach bezpečnosti, napríklad radikalizácie, boj proti racizmu a netolerancii spoločnosti. To je naozaj horúca téma. Naša spolupráca k, pri riešení problému šírenia nenávisti a takisto pokiaľ ide o situáciu v, v nariadení o Európe úrade Európskeho prokurátora a v neposlednom rade by som vás chcela informovať o zisteniach agentúry pre základné práva, ktorá má osobitnú úlohu skúmať e, súlad e, so základnými právami takých miestach, kde je vysoká koncentrácia utečencov v členských štátoch. Takže toto sú moje témy do budúceho stretnutia a už eh, vy si potom rozhodnete, o čom by ste chceli diskutovať. Ďakujem za pozornosť, predseda, vážení kolegovia. Máme čas do 9. A vlastne vieme, že to je veľmi dôležité táto otázka a je veľmi dôležité, aby sme mali aj detailnú odpoveď od komisárky. A máme tu 11 rečníkov prihlásených, tak by som vás požiadal, keby ste naozaj sa obmedzili na dve minúty, tak aby sme mohli dostať tu, mali čas na odpoveď od komisárky, pretože my potrebujeme vedieť niečo o politickom smerovaní Safe Harbor a tiež musíme ešte možno rozanalizovať to, čo práve teraz povedala Eh, chceme vedieť o tom, že ktorým smerom sa uberá Safe Harbor. No, z vás viete o týchto veciach už dosť veľa, takže tam skúste sa obmedziť, aby sme mali dosť času na odpoveď. Takže všetci ste na zozname, teda každý, kto sa prihlásil, nebojte sa. A eh, teraz posledný bola, kto sa hlasil, Laura Ferrara a týmto to uzatváram. No, takže začneme pánom Fosom. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, und Ihnen auch recht herzlichen Dank, Frau Kommissarin, dass Sie sich heute. Ďakujem pekne, pani komisárka, za to, že ste e, dnes prišli medzi nám e, odpovedať na naše otázky okolo Safe Harbor. Som rád, že sa k tomu takto e, staviate a chcete to všetko prepracovať. E, tento rozsudok z nášho pohľadu je v zásade správny, ale trošku nezodpovedné je podľa mňa, že súd e, nepredpokladal žiadne prechodné obdobia alebo čokoľvek, čoho by sa dalo ešte pridržať. Považujem teraz za správne, že sa teraz snažíte vypracovať nové e, východiska, nové právne základy a to čo najrychlejšie, pretože situácia je naliehavá. Podniky potrebujú nejaké e, smerovanie a preto si myslím, že e, je, je to dobré, ako e, sa tomu venujete. Doterajšie rokovania išli, myslím, správnym smerom. To by ma zaujímalo. Máte pocit, že treba naozaj s celou prácou začať, začať ešte raz od znova. Ja osobne taký dojem nemám, ale mm, to je jedna z otázok. A potom druhá otázka, čo to vlastne znamená pre naše aktuálne e, rokovania, pokiaľ ide o reformu ochrany údajov, keď národné orgány na ochranu údajov e, e, budú mať tú zodpovednosť všetko preskúmávať. Nie je potom jednotný celorovský postup ohrozený. A želali by sme tu nejaký globálny štandard, ale ten je momentálne iluzórny Vždy by to ale samozrejme bolo pekné, keby sme mali nejaký transatlantický štandard. A pokiaľ ide o aktivity tajných služieb a, a ak som vás správne pochopil, to by nemalo byť jediné meritko e, ekvivalentnosti systémov ochrany údajov. To by podľa môjho názora viedlo, e, viedlo k tomu, že sa e, budeme aj inými smermi musieť ohraničiť, napríklad keď sa pozrieme na Rusko alebo podobne. Takže vyžaduje si to naozaj presné preskúmanie komisie aj odlišnosti jednotlivých právnych systémov správnou cestou by bola certifikácia alebo príslušné kontrolné e, opatrenia a potom napokon to bude komisia kontrolovať e, sama. Ďakujem pani Sipel. Ďakujem pekne, pán predseda. V prvom rade teším, e, teší ma ten to rozsudok, ale Považujem za poltovania hodné, že e, bol potrebný študent, ktorý e, sa postaví pred súdy, pričom e, Európsky parlament už celé roky poukazuje na to, že táto dohoda naozaj nie je bezpečným prístavom a vôbec sa to nejako nezohľadňovalo. A vaše hnutie naozaj pospali veľmi pomaly E, nemyslím, že žiaden podnik by e, svoju e, aktivitu nejako prerušil v dôsledku tohto rozsudku, takže nevidím, kde by tu bola tá nezodpovednosť. Ale tento rozsudok poukázal na to, že tu vlastne sa diskutuje o základných právach. Nemôžeme jednoducho pokračovať ďalej, pretože tu ide o zarábanie peniazy. Takže ja si myslím, že je naozaj správne, že rozsudok má začať aj platiť okamžite. No pokiaľ ide o e, e, národných, e, národných úradníkov na kontrolu ochrany údajov, je dobré, že títo majú mať ďalšie kontrolné kompetencie, pretože tam, kde mnohí môžu kontrolovať, to môže byť iba, iba na prospech, prospech vecí. No a k tomu, čo spomenula pani komisárka, myslím si, že je naozaj potrebné, aby sme sa dopracovali k spoločným pravidlám, aby sme sa nedopracovali, tam už napokon budeme mať odlišné predstavy o tom, čo vysoká úroveň ochrany údajov vlastne predstavuje. Pri otázke, akú e, e, dohodu zavrieť z USA, je, tam je otázka kontroly samozrejme kľúčová a do akej miery teda e, budú mať vplyv európske orgány na ochranu údajov. To bude dôležité. A všímame si, že musíme dve veci zohľadniť. Na jednej strane, čo robia samotné podniky na zabezpečenie vysokej miery ochrany. A na druhej strane je tu otázka, e, ako to vyzerá s vymáhaním e, práva a aké e, pravidlá platia pre tajné služby. Tu máme na našej strane veľa práce. A pokiaľ ide o prístup k takýmto údajom e, zo strany policie. To si nevyžaduje len e, presné pravidla, ale musí to zostať jasnou výnimkou. Orgány v trestnom, e, trestnom činnom konaní by v zásade nemali mať prístup k takýmto údajom. Ďakujem, pán Kirkhope. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som tiež vďačný pani komisárke za jej objasnenia v určitých oblastiach a zaujímav ma jej názor na aktuálnu situáciu e, v tom zmysle, že e, súdy často sú o krok vpred pred e, legislatívou, pred zákonodárcami. Takže to sa mi zdá, že je taký širší problém, E, zákonodárci majú pocit, že niečo je adekvátne a napokon súdy sa rozhodnú, rozhodnú o tom, že to tak nie je. Takže ako chce komisia v budúcnosti zabezpečiť, aby e, tu boli určité dohody e, o legislatíve, s ktorými súhlasia e, súdy predtým, než sa teda tieto testy budú postupovať. A mohli by ste nás poinformovať o vašich vzťahoch z USA následne po tomto rozhodnutí? Myslíte si, že to bude mať vplyv na iné rokovania v budúcnosti? A myslí si komisia, že e, e, prijatie e, zákona o teda súdnom vymáhaní, že vlastne tu nedošlo k žiadnej veľkej škode. A Aký feedback máte e, zo strany e, členských štátov a ich e, národných orgánov na ochranu údajov a ako sa zaoberajú oni touto situáciou a takisto ako na to reagujú naše podniky. Ohlasy zo strany občanov v našich volebných okrskoch sú, že občania majú veľké obavy Takže ako to bude vyzerať pred prijatím novej dohody a bude vysvetlenie novej dohody otvorené a transparentné pre tých, ktorí vlastne musia napokon znášať jej dôsledky. Ďakujem. Pani Infeld, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, pani komisárka, za to, že ste prišli medzi nás a poskytli ste nám takýto jasný obraz o e, situácii. E, ja mám však veľa otázok. Začneme s vašim vyhlasením, že podniky potrebujú istotu, áno, bez pochyby a to rýchlo, ale potrebovali to už aj v posledných rokoch a parlament e, vlastne volal po odvolaní e, bezpečného prístavu a e, nikto nás nepočúval. A takisto aj občania potrebujú istotu. A vlastne už veľa rokov tu bola nespokojivá situácia Takže myslím, že to robíme krokodílie slzy. A e, myslím, že naozaj je e, naliehavé, aby sme dostali rýchlo e, odpoveď. TFTP, Safe, Harbor, Safe Harbor a na prípade My naozaj potrebujeme tiež istotu a to rýchlo. Chápem, že váš kolega komisár Oettinger hovorí, že pracuje na návrhu o EU e, e, Klaude. Neviem, či to je naozaj ten správny návrh. Ja si myslím, že správnou cestou by bol otvorený e, internet, ale naozaj s zabezpečenou ochranou osobných údajov. A to ma privádza k téme vymáhania práva. Tiež som niekde čítala, že USA povedali, no, že Európska komisia teraz na nás ukazuje prstom, ale v priebehu rokov sa iba 4 krát stiažovali Takže ako to vyzerá s e, e, vymáhaním e, práv zo strany komisie? No a spomenuli ste med, národné, národných, národné orgány na ochranu osobných údajov. Tie povedali, že nebudú čakať 21. januára a začnú to vymáhať už teraz a podniky, ktoré sa vzdelanie len neusilujú, budú musieť začať sa snažiť A keď hovoríte o rokovaniach v tejto súvislosti, e, to ma dráždi, pretože to nie sú rokovania, to je jednostranné rozhodnutie zo strany komisie. Rozhovory z USA e, by tu boli iba na to, e, aby, ak sa komisia rozhodne, USA nám dali dostatočné zabezpeky, ale nie je tam žiadna dohoda. Je to jednostranné rozhodnutie Európskej komisie, a môjim posledným bodom je, lebo o tom by sme mohli dlho diskutovať, e, základom je a to je trošku v súlade s tým, čo povedal Timothy predo mňou, E, príjmame zákony, ktoré sa potom v praxi neosvedčia a vždy, keď sudca e, e, povie, vrátiť sa domov a urobte si vaše domáce úlohy lepšie, mali by sme zabezpečiť, aby budúce dohody, ktoré nahradia Safe Harbor, splňali štandardy, ktoré stanovuje súd. Je to takto jednoduché. Americké tajné služby, aj európske E, tu máme, a máte pravdu, e, oni všetci e, prekračujú hranice, takže ako sa nám podarí nájsť nejakú, nejakú dohodu, ktorá by splňala tieto štandardy? Ja, vielen Dank. Ďalšia rečnička, ďakujem pekne, ďakujem za ten popis. Myslím, že je dôležité, aby sme mali dostatok času na spoločnú diskusiu, diskusiu na túto tému. Um, prejdem teraz priamo k mojej prvej otázke. Povedali ste, že chcete teraz prijať nejaké vyhlásenie s viacerými e, bodmi pre podniky, ako majú s tým zaobchádzať. Ako si toto vyhlásenie predstavujete? Ktoré sú tie kľúčové body takéhoto vyhlásenia? aby e, teda výklad e, tohto e, rozsudku mohli podniky vlastne zohľadniť, aby tam pre ne bola väčšia bezpečnosť. No ja sa naozaj čudujem. Safe Harbor už stokrát zlyhal pred našimi očami ako e, Titanic e, sa potopil, na to sme nepotrebovali tento rozsudok, vieme to od roku 2013, ale stále znova e, sa nám tu snaží vnúknuť nejaký, nejaký nový safe harbor a nech bude kontrola akákoľvek zo strany úradov USA, hovorí sa, predsa len um, tu stále budeme uh, troskotať na jednej skutočnosti a to na prítu, prístupe pre tajné služby. Tam eh, z tohto pohľadu teda údaje nie sú nikdy bezpečné. Nech uh, vytvoríme akúkoľvek predstavu o uh, Safe Harbor. Takže túto otázku nemôžeme obísť. Uh, pokiaľ ide o e, našu bezpečnosť. A stále znova sa spomína argument, že všetky údaje tam tak či tak e, skončia, nech už máme e, akékoľvek kontroly v rámci teda bezpečného prístavu. A ako má vyzerať tento kontrolný systém? Ako si naozaj predstavujete jeho zrealizovanie? A posledný bod, samozrejme dopady. Máme PNR, SWIFT, všetky tieto veci, ktorými sa budeme ešte viac musieť zaoberať v budúcich e, týždňoch a mesiacoch a nemáme žiadnu jasnosť v tom, čo to bude znamenať pre tieto oblasti. Takže prosím, popíšte nám e, trošku viac e, dopady na tieto sféry. A ja verím, že teda tie budúce riešenia budú tak dobre, že sa nám podarí vyriešiť niektoré z týchto kľúčových bodov. Ďakujem, pán Albrecht. Ďakujem pekne pani komisárka za to, že ste nám vysvetlili váš e, pohľad na vec po e, e, rozhodnutí súdu a za vašu ochotu zodpovedať na naše otázky. Mám otázku týkajúcu sa snahy dosiahnuť novú dohodu. Pýtam sa stále znova sám, sám seba, ako chcete prijať nové rozhodnutie, ktoré by splňalo požiadavky súdu bez toho, aby ste mohli, a to nemôžete, zmeniť e, legislatívny e, rámec e, existujúci v USA. To je veľmi jasné. Veľmi jasne to povedal súd, že legislatívne úpravy v USA neumožňujú ekvivalentnú, adekvátnu e, pro e, ochranu. Takže o čom tu e, hovoríme? Nebude tu nejaké nové rozhodnutie Európskej komisie, ktoré môže vyriešiť tento problém. Nemôže tu v nejakom reálnom čase prísť. A takisto nerozumiem, ako chcete teda splniť tieto požiadavky a teda ošetriť obavy súdu. No a potom e, sú tu dopady. Ja si myslím, že naozaj lopta je teraz na strane USA. Ak oni chcú, aby ich firmy e, mali nejaký E, privilegovaný prístup na európsky e, trh e, v porovnaní s ostatnými, pretože ak nebudete mať nejaké takéto adekvátne ratingy, to neznamená, že nemáte prístup na európsky trh, akurát, že to nie je, nefunguje určitým spôsobom. Takže prečo sa tým má zaoberať Európska komisia, prečo by to nemalo byť teraz na USA, prípadne na e, e, e, určitých firmách, ktoré by mali spolupracovať s vládou USA na tom, aby sa zmenili tam pravidlá. No a potom hovoríme aj o rešpektovaní súdov a ich rozhodnutí. Tu je naozaj zaujímavá otázka e, kolegu e, Timothyho Kirkhopa, ako zabezpečíte, aby nepadlo ďalšie rozhodnutie e, o porušovaní práva a ako dlhá cesta občanov do Luxemburgu musí byť, aby, aby sa mm, vlastne problémy riešili. Bolo by dobré, keby to nemuseli riešiť občania, ale by to v budúcnosti riešila komisia. Prepašte, pán predseda, potrebujem ešte ďalšiu minútku, lebo chcem ešte jeden ďalší, podľa mňa dôležitý bod spomenúť. Súd ehm, po, po, hovoril o odhaleniach Edwarda Snowdena, o, o, o programoch e, PRISM a o ostatných, e, ktorými e, vlastne bolo jasné, že tam táto legislatívna ochrana nie je. Takže povedal, že toto, tieto odhalenia sú v zásade pravdivé a že je tu naozaj, e, že tu máme naozaj e, masový e, dohľad. A teda tu by ma zaujímala zaujímavý váš komentár. Niektoré členské štáty týmto pádom porušujú e, chartu základných práv. Nechápem, prečo komisia e, toto nezačne brať vážne a nezačne minimálne teraz konania pre porušenie proti tým členským štátom, ktoré celkom zrejme zachádzajú za rámec toho, čo je možné v rámci národnej bezpečnosti a čo by malo pokrývať e, právo EÚ a čo spadá pod ochranu základných práv v Európskej únii. E, minimálne ja si myslím, že v oblasti e, národnej bezpečnosti spoločné chápanie toho, e, čo predstavujú ľudské práva, by malo byť spoločné. Takže toto je jedna z oblastí, kde by ste mali začať byť činní v dôsledku tohto rozhodnutia. A potom je tu ešte aj ďalší aspekt, ktorý sa spomína v rozsudku z minulého e, e, roku, pokiaľ ide o e, smernicu o zachytávaní údajov, kde sa naozaj hovorí iba o prípadoch, že nejaké, nejaké jednotlivci sú podozriví, ale napriek tomu členské štáty majú iné pravidla často. Takže ide o to, aby eh, ste sa naozaj vyjadrili k tejto eh, otázke, ktorú som nadniesol. Grazie, presidente. Ďakujem, pán predseda. Aj ja som spokojná s tým, že dnes eh, o tomto diskutujeme, pretože toto rozhodnutie Európskeho súdneho dvoru je naozaj veľkým úderom pre postup v USA. Hovorí o tom, že jednoducho e, e, nemôže USA pokračovať e, ďalej so špionážou a porušovaním základných práv Európanov. A treba aj povedať, že takisto aj tento rozsudok odhalil povrchnosť doterajších pohľadov na vec zo strany Európskej komisie. Pýtame sa teda, čo urobí komisia, či sa obmedzi iba na nejakú aktualizáciu, alebo či jej cieľom je nová dohoda a ako zabezpečiť dodržiavanie e, rozhodnutí súdu. Safe Harbor bude mať určite vplyv aj na transatlantickú výmenu, to spomenuli, že aj ostatní kolegovia predo mňou, takže ako e, chcete postupovať v prechodnom období a čo sa stane ak by sa e, podniky e, snažili e, pozmeniť svoje komy užívateľmi a požiadali ich o ich súhlas, aby sa ich údaje mohli v zahraničí spracovať. Považujete to za reálny scenár? Ak áno, aké by mohli byť jeho dopady? A napokon USA sa môžu rozhodnúť prerušiť transfer údajov smerom do USA a teda e, prinútiť e, uchovanie údajov e, na území EÚ. Je to možný scenár? Mohlo by aj k tomuto dôjsť? Aká je pozícia komisie v tejto veci? Ďakujem. Thank you. Mr. Boni, please. Slovo pán Boni. Madam Commissioner, thank you very much. Ďakujeme za prítomnosť, pani komisárka. Myslím, že je veľmi dôležitá táto rozpráva e, vyhlásením programu e, Bezpečný prístav za ne, e, neplatný. Nie je tu len priestor na zmenenie toku údajov do USA, ale mali by sme tiež myslieť na dopady, ktoré sa týkajú adekvátnosti rozhodnutia o ochrane údajov ako takej. Súhlasím s mnohými predrečníkmi, ale mám tri otázky. Poprvé, sme v situácii, kde transfer do tretich krajín e, vychádza z iných riešení než e, riešenie o adekvátnosti. Sú tu rôzne štandardné e, zmluvné doložky a iné. Rozhodovanie prípadu od prípadu. Je to dobre pre prechodné obdobie, čo je však dôležité, že e, čo je Spojené štáty musia pripravené z ekvivalentného hľadiska, z prvých pravidla pripravujete, plánujete pripraviť nový rámec pre, pre tieto vzťahy. Otázka číslo 2 Nemali by sme zabúdať na to, že niektoré z tých nástrojov sa využívajú hlavne veľkými spoločnosťami, nie malými podnikmi. Aké riešenia môžeme dať týmto malým a stredným podnikom? Aký typ podpory od e, orgánov podpory e, na ochranu dajú môžeme dosiahnuť? A po tretie, čo znamená toto rozhodnutie pre všetky, celý systém e, rozhodnutí o adekvátnosti? Ako to majú chápať spoločnosti? Ako och, e, agentúry o ochrane údajov ich majú e, chápať teraz? Ďalšie otázky máme potom e, pripravené na zasadnutie v decembri. Teraz pán Weidenholzer. Ďakujem pekne. Vážená pani komisárka, považujem za veľmi pozitívne, že ste sa pokúsili zodpovedať to s veľkou vážnosťou a riešiť túto celú tému. Mám však jeden pojem, ktorý mi chýbal, teda ten, tém, ten pojem základné práva. Ten sa neobjavil vo vašich e, slovách a obávam sa, že to celé e, sa celé podoba len na kusy opravu a nejde to do, do základných princípov. Pán Kirkop tiež hovoril o tom, že máme problém, že zákony často sa nerobia tak dobre, aby sme automaticky potrebovali aj súdny dvor, takže komisia by nemala hovoriť len o lepš- lepšom zákonodárstve. To by bolo pre nás e, výhodné. Treba si klásť z principiálne otázky. Mám tu tri otázky Súdny dvor predsa aj tiež skonštatoval, že spojené e, e, e, to americké právo nie je v plnom rozsahu plnené. A či bude potrebná aj úplná reforma amerického práva, či je to realistické. Druhá otázka potom Európsky stupný dvor skonštatoval, že ochrana Spojených e, e, štátov musí byť vecne e, identický. Neznamená to tiež, že komerčná oblasť musí mať oveľa vyššiu úroveň ochrany. A po tretie, komisia tu predklada návrh štandardných klauzul, je to potrebné, Nemala by tu byť výnima v článku 4 rozhodnutia komisie z roku 2010 a aby sa zastavil tok e, údajov, ako to vidíte vy. E, všeobecná otázka tiež na odhad, aká časová perspektíva je tu podľa vás je, ako by ste navrhli. Pán Lebreton. Vážená pani komisárka, je veľmi dôležité, aby sme dnes diskutovali tieto otázke z oktobra, otázka Šrems, pretože je to veľmi dôležité rozhodnutie. Toto rozhodnutie chce chrániť základné práva, menovite ochranu osobných údajov a z tohto pohľadu je to veľké, veľké rozhodnutie, ktoré posunie základné práva a je to veľmi zaujímavé určite a ako člen tohto výboru len eh, to ho podporujem. Ale jeho základný záujem tohto rozhodnutia je eh, v dvoch stupňoch sa vlastne eh, podporuje názory komisie, ktorej ste členom. Vy samozrejme minimalizujete odsudenie, ale nie ste veľmi presvedčivá. Treba vypracovať nový rámec ochrany údajov vy podčiarkujete, že by to mala byť aktívnejšia úloha národných e, e, e, inštancií. To je ten prvý motív odsudenia, pretože súdny dvor konštatoval roz, prekročenie právomoci, právomoci ochrany. Takže mali by ste povedať, že vlastne treba odteraz túto autoritu rešpektovať. Tiež potom ide o to, že toto rozhodnutie nehodnotí e, americký systém, v tom ste veľmi diplomatické. Je to naopak, rozhodnutie súdneho dvora je veľmi tvrdý voči americkému systému z dvoch dôvodov. Poprvé, pretože tento systém nechráni dobré podľa našich kritérií e, e, súkromné údaje a potom po druhé, pretože slabá e, úroveň ochrany sa nedá e, aplikovať na Európanov vy nám hovoríte, že treba e, e, žiadať Američanov zlepšenie a vy hovoríte, že ich zákonodarstvo k súkromným údajom by sa malo v prospech Európanov zlepšiť. Ale ja si myslím, že vy e, neúspejete, pretože ak Američania majú nejakú kvalitu, tak to je obhajoba ich záujmov, ich práva a ne e, prekračovať keďže od toho závisí ich i národné záujmy. A tu moja otázka, keďže e, je, je tu e, negociácia TTIP, nemyslíte si, že komisia neukázala slabinu tým, že obetovala mieru ochrany osobných údajov, aby sa dospelo k tomu podpisu tohoto svetého, svetosvetého TTIP či sa tu neobetujú naše základné práva v prospech spoločného jednotného trhu na úkor ochrany osobných údajov. Slovo má pán López Aguilar. Vážená pani komisárka, domnievam sa, že táto, toto rozhodnutie je milníkom, ktorý bude e, ovplyvňovať kultúru základných práv, keď sa budú interpretovať jednotlivé e, rozhodnutia EÚ, vrátanie dohod s tretími stranami. Tu je, ide o to, že sme sa výrazne zamerali na dohodu o Safe Harbor z USA, pričom ide ale o to, že toto rozhodnutie ide za e, rámec. Nielen ovplyvňuje bilaterálne e, dohody. Chcem počuť vaše posúdenie toho dopadu. E, e, kapitoly o prenose údajov. Menovite TTIP má dopad na, na štandardy ochrany údajov z USA s ďalšími krajinami Aký je vnútorný dopad tohoto rozhodnutia, pokiaľ ide o masívne sledovanie členských krajín, nielen nie USA, členských krajín EÚ? Aký je váš odhad? Spomenuli ste ďalšie ambície vašeho portfólia, zámery vlastne e, e, riešenia nenávisných e, prejavov na sieti. Prijímame tu zákony, chceme predchádzať e, radikalizácii politike nenávisti. Aký je vaš odhad, pokiaľ ide vstup do platnosti rámcové rozhodnutie zabrániť takéto nenávisné prejavy? Pani Stevens teraz. Ďakujem od tej doby, čo bol prijatý, prijalo toto, to, toto rozhodnutie, bude prijatá nová úprava a bude znížená ochrana údajov. Je tu systém teda 28 členských krajín odlišných. Je komisia pripravená riešiť odlišný prístup v týchto jednotlivých krajinách? a hovorím teraz o smernici o zadržiavaní údajov. Bude sa komisia snažiť v tejto oblasti urobiť reformy? Kladiem si otázku, ako malé a stredné podniky dokážu vlastne prekonať tieto problémy. Budú teda znášať finančné dopady tohoto rozhodnutie, čo urobí komisia práve pre nich od vynesenie tohto súdneho rozsudku. Pani Matera. Ďakujem, budem stručná. Ďakujem pani komisárka za to, že ste e, prišli. Dôveryhodnosť Európskej únie je často ohrozovaná populizmom, ktorý, je, e, ktorý sa čoraz viac šíri. A mohlo by toto posledné rozhodnutie súdneho dvora eh, viesť naozaj eh, eh, k tomu, že sa budeme viac snažiť chrániť bezpečnosť našich občanov pomocou konkrétnych krokov? Možno sa budú niektoré moje otázky ehm, zhodovať s tými, ktoré položili kolegovia predo mnou, takže chcem sa len za ne postaviť. No a spýtam sa, ako si myslíte, že toto ovplyvní dialog medzi EU, USA, napríklad v oblasti TTIP a TISA, pokiaľ ide o e, výmenu informácií. Ďakujem. V podstate som ukončil zoznam, takže Anna, už len minútku. Ask Commissioner whether you think that this uh, decision of the court has implications for myslíte, že to bude mať dopad na zastrešujúce e, rozhodnutie a tiež pokiaľ ide o TPTF eh, dohodu. Ďakujeme za stručnosť kolegovia. Kým dám slovo pani komisárke, chcel by som po rozsudku eh, o ochrane údajov tu nebolo oznámenie komisie a opatkovanie komisia hovoria, kolegovia hovoria eh, o implikácii na, pre PNR a ďalšie oblasti, takže uh, Máte mnoho poznámok, veľmi, veľmi e, podrobne si zapisujete e, poznámky k týmto zložitým otázkam. Počnúť s otázkou pána Albrechta. Podnety, aké, akú zodpovednosť majú Američania. Vážim si e, podrobnosť k vašim odpovediam. Chcem len navrhnúť, my ako parlament po rozsudku o zadržiavaní údajov sme nemali my nejaké oznámenie E, ten, toto rozhodnutie k bezpečnému prístavu je veľmi zase rozhodnutie do hĺbky. Bolo tu podnet pána Krkopa, je to uh, uh, nový rozsudok. Vedeli, že sa tým tvárni uh, uh, právna pra, uh, situácia. Pokiaľ ide o časový rozsah, aké majú byť zmluvné doložky, aké majú byť rozsudky o adekvátnosti. Sú to dohody, podľa ktorých by majú operovať naše podniky. Sú tu implikácie takisto pre existujúce do, dojednania o TTIP, o PNR. Potrebujeme niečo komplexné, na to by sme mali e, klásť otázku. Takže ja by som e, chcel podnetiť, aby bolo tu oznámenie komisie v tomto časovom rozsahu. Ďalšie otázky, do akej miery Eh, komunikujeme, pokiaľ ide o diskusie z USA. Nehovorí sa tu o tom dostatočne. Opätovne si myslím, že potrebujeme o tom počuť čoraz viac o tých diskusiách z USA. Prosím, môžete teraz eh, odpovedať mnohé otázky, ktoré tu zazneli. V prvom rade sa chcem ospravedlniť, že že sa asi nedostanem všetkým otázkám, kolegovia mi možno pomôžu naznačiť, či som to, či ono rozhodujúce e, nezabudla. Pán Foss sa pýtal na prístup e, členských krajín DPA a ďalšie všeobecné otázky. To mi dáva podnet začať e, mojim vlastným posúdením toho, čo znamená podľa mňa ten rozsudok. E, skutočnosť, že jedna, e, jednotlivec, ktorý zistí jeho, že základné práva boli porušené a že môže ísť k súdu a vyhrá, nuž dámy a páni, ja to považujem za veľmi dôležité, dôležitý faktor našej spoločnosti a dôkaz, že právny štát a, a systém vlastne funguje. A ja si myslím, že rozhodnutie súdu je veľmi dôležitým krokom, ktorý nám pomôže úspešne dovršiť rokovania so Spojenými štátmi, pretože prináša precíznejšie definície toho, čo je e, primeranosť. Viete, že tvrdo sme pracovali na v tých rokovaniach, pokiaľ ide o e, naplnenie 13 odporúčaní, ktoré boli vydané v roku 2013 a pán Fof sa pýtal, či musíme začať e, e, od bodu nula. Nie, nezačíname od nuly. Teraz jednoducho využívame dosiahnuté to, čo sme už dosiahli predtým. Niečo už do augustu to bola teda chvíľa, kedy som prerušil rokovania napriek skutočnosti, že sme vlastne dosiahli mnohé na poli odporúčaní 1 až 11, eh, kde je o eh, postupné monitorovanie a vymáhanie tej komerčnej časti, ale rokovania som začala, eh, uzavrela a američani, americkí partneri vedia, že nie sme spokojní so všetkými tými odpovediami a čakali aj na rozhodnutie súdu. Veľ, toto je veľký rešpekt e, k tomuto súdu. My sme len chceli vedieť, aké bude jeho stanovisko a posúdenie e, adekvátnosti, primeranosti a som presvedčená, že sme urobili e, tú správnu vec. V, v lete sme nedovršili e, rokovania, takže nezačíname od nuly. Obávam sa, že sme e, dosť ďaleko od globálnych štandardov, ale verím, že jedného dňa tomu tak bude, pretože internetový svet e, vytvoril tú globálnu dedinu a tá by mala mať e, uniformné štandardy ochrany súkromia ako základného práva Rada by som výrazne zamietla to, čo ste mnohí povedali, neviem kto presne z vás, že sme obetovali základné práva v prospech e, e, podnikateľov, obchodníkov, ochrana súkromia a základných práv, to, čo je tak veľmi e, cenené v Európskej únie, zostáva v centre našeho úsilia nielen pri rokovaniach s USA, v rokovaniach e, o režimoch s ďalšími štátmi, v rokovaniach o reforme ochrany údajov i pre ďalších mnohých otázkach. Takže e, určite e, Safe Harbor bude obsahovať lepšie definície certifikačného procesu, kontrolných mechanizmov, kontrol ex officio, a sankcií, ktoré budú robiť, e, ktoré bude robiť Federálny výbor pre obchod a bude musieť obsahovať veľmi presné popisy výnimok, ktoré, o čom hovorila, myslím, Sophie Intfeld, výnimok a obmedzení e, v zmysle ktorých e, tajné služby budú mať možnosť mať prístup k údajom. Viem, že toto je čosi, čo som tu už povedala pred pol rokom. Zostáva to však našim cieľom mať jasné, jasný popis, jasné limity a mechanizmy, ako budeme preverovať, že tieto limity sa udržujú. A tiež som popísala v eh, tých úvodných slovách, že toto priebež, tieto priebežné kontroly sa budú robiť popri ďalších nástrojoch v rámci každoročného výkazníctva, správ, revízií štátnych inštancií. Tiež každoročné správy samotných spoločností. Toto bola jedna z tých otázok, ktoré sme ktoré ešte vyjednávame, či takéto výkazníctvo by malo byť povinné alebo dobrovoľné smerujeme výrazne k výkazníctvu povinnému, pretože chceme mať veľmi prís, pres, presné informácie o počte príklad, prípadov a o konkrétnych prípadoch, kde údaje boli využité tajnými službami. I had a meet- ja som sa stretla aj s podnikmi, aj so zástupcami americkej obchodnej komory a ostatnými, ako napríklad Business Europe, a vlastne som vnímala ich pomerne priaznevú reakciu na toto. Ale toto ešte stále prebieha, zatiaľ vám výsledky to, o tomto povedať neviem. Otázka pani Sipel. Aké sú alternatívy pre firmy a ako budeme toto riešiť? Isté, toto je veľmi závažná situácia, pretože prináša právnu neistotu jednak aj veľké firmy, ale aj malé a stredné podniky, kde tiež vnímame veľké problémy. A ja, keď o tomto diskutujem s firmami, tak vždy vlastne trvám na tom, že doteraz vlastne e, fungovali na báze do vzájomnej dôvery, pričom uplatňovali podmienky Safe Harbor a my musíme čo najskôr priniesť trvalozateľné riešenie. Ja osobne považujem toto trvaložateľné riešenie za bezpečnejšie a lepšie než len Safe Harbor a medzi tým otvárame alebo skúmame rôzne alternatívy keď je to práve na tých úradoch pre ochranu údajov, pretože to sú tí, ktorí vlastne musia pre, zabezpečovať presadzovanie práva, pretože legislatíva za sebou nesie aj kontrolu. Ale chceme vysvetliť aj firmám, že existujú alternatívy voči Safe Harbor, pretože my chápeme ten Safe Harbor ako osobitný režim pre prevod údajov do Spojených štátov. A keď porovnám tieto alternatívy, o ktorých som už hovorila, napríklad e, podnikové predpisy, korporátne záväzné predpisy, pričom, alebo ten podnikový štatút, kde v podstate práve tým, tým, tým posledným v tom reťazci je práve ten subjekt, ktorého údaje sa, pos, sa posky, posielajú, tak myslím si, že je dôležité, aby sa prijal nový režim a nový um, systém adekvátnosti či primeranosti, na ktorom pracujeme. No a čo potrebujú tieto firmy? Potrebujú jasné usmernenie, vlastne o tom som už aj hovorila, že by sme mali pripraviť niečo začiatkom novembra, čiže čoskoro. Oni potrebujú jednotné predpisy. Je to dôležitý bod, o, vlastne my sme na o tomto diskutovali aj s pracovnou skupinou pre článok 29 aj vlastne so všetkými národnými úradníkmi pre ochranu práv a Z mojich stretnutí mám dojem, že oni tiež sami chápu, že jednotný prístup bude veľmi nápomocný, aby sme dokázali prekonať toto zložité obdobie a firmám to nejako zjednodušili. Diskutovala som ani s pani eh, Brickou, ktorá je eh, ministerkou obchodu ona mi tak, ma takisto uistila, že pokiaľ ide o jednotný prístup, nuž Zatiaľ my tiež máme tu v Európe 28 rôznych právnych systémov v členských štátoch, čiže my sa tiež preto intenzívnejšie snažíme urýchliť aj rokovania E, na reforme ochrany údajov, ktorá by mala nahradiť e, tých 28 e, rôznych legislatív či právnych systémov, ktoré my tu máme v Európe a to vlastne tiež nie, situácii nepomáha v tejto, ťaž, tejto zložitej veci. A keď chceme pomôcť firmám, aby dostali dobré informácie, dobré informácie a presné usmernenie, to ešte neznamená, že my kvôli tomu obetujeme základné práva. To musím ešte raz zdôrazniť. Pán Kirchhoff hovorí o tom, že ako vidíme dnešnú situáciu a ako by sme mali hľadať spoločné normy a štandardy. Nuž, situácia je úplne jasná. My teraz musíme vlastne považovať rozhodnutie súdu za tú porovnávaciu alebo tú, za, tú, za tú latku, ten benchmark a, a porovnať to, čo máme v Európe a čo máme v Spojených štátoch a naša práca na Safe Harbor musí byť eh, taká, aby sme jasne eh, chápali eh, požiadavky súdu, preto sme urobili aj veľmi dôkladnú analýzu toho, čo sa nám už podarilo dosiahnuť v rámci rokovaní o Safe Harbor a čo ešte sú ako nové veci, nové požiadavky, i keď to nebolo tiež prekvapujúce a potom čo sa dá a čo, čo môže prejsť. A niektorí z vás už spomenuli, a ja, ja som to aj spomínala na začiatku, že najväčšia výzva je, sú tie požiadavky, ktoré sa týkajú americkej eh, legislatívy ako takej, právneho poriadku. A v ich právnom poriadku nejde iba o legislatívne alebo o nejaké zákony, ktoré prijal kongres ale je tam aj veľký priestor pre rozhodnutia výkonnej moci. Preto vlastne rokujeme s ministerstvom obchodu a z ODNI, pretože máte pravdu, že keby sme mali čakať, kým sa Američania zmenia svoj právny poriadok a nebudeme môcť eh, posielať údaje 2 roky či 3 roky, a toto nie je reálne. Preto sa snažíme z hľadiska krátkodobého strednodobého pretlačiť rozhodnutia na výkonnej úrovni a z dlhodobého hľadiska by sme chceli vidieť hĺbšiu reformu ochrany súkromia v Spojených štátoch, čo samozrejme, že nie je v našej právomoci, ale musíme na to tlačiť pretože vy ste tiež spomínali, že toto je základ dôvery medzi EÚ a Spojenými štátmi a my sa musíme veľmi snažiť, aby naši americkí partnery lepšie chápali, aké sú naše európske normy ochrany súkromia. Takže toto je našou dlhodobou úlohou. Niektorí z vás sa pýtali na dopad na zmluvu TTIP a na PNR, znamená pasažierov. Takisto tu pani Sipel sa pýtala, že prečo sme neprerušili. Ja som to počula už viacerokrát. krát mnohí z vás hovoria, že nemáme dostatok e, ochrany na americkej e, strane, preto by sme mali e, zrušiť alebo zastaviť Safe Harbor. A preto pre mňa to bolo vždy veľmi dôležité, aby sme urýchlili rokovania so Spojenými štátmi, aby sme posilnili práve, že Safe Harbor, pretože ja sa obávam, že keď to prerušíme, či prestaneme o tom rokovať, tak čo potom príde? Aký máme plán B? a preto vlastne sa snažíme nájsť nejaký, do, nejaké dočasné riešenie, to, ako keby taký plán B. Máme tu smernicu, ktorá je v platnosti, máme, musíme hľadať alternatívne opatrenia, o ktorých som už hovorila. Nož, a prvnež prejdem k té typ Niekto sa pýtal, a prepašte, že som si nepoznačila kto, a o kapacitách úradov pre ochranu údajov, pretože teraz zostávajú viac úloh. A je na nich, e, sú na nich kladené väčšie nároky a viac práce pri presadzovaní práva. Takže isté posilnenie právomocí DPA, teda úradov na ochranu údajov, to je vlastne tou najdôležitejšou súčasťou tejto reformy. Vlastne to, oni už boli, budú posilnené prostredníctvom všeobecnej reformy eh, ochrany údajov a potom, keď sa príjme táto reforma, budeme mať na to dva roky, aby sme naozaj veľmi dobre mohli pripraviť aj by sme aby sme mohli zabezpečiť plnú platnosť nariadenia o ochrane údajov a musíme zabezpečiť, aby DPA, teda úrady ochrany údajov, boli pripravené dobre. A keď chceme zabezpečiť kapacity, tak musíme, už sme im teda oznámili, že čo všetko ich čaká a nikto z nich sa nejako nestiažoval alebo oficiálne nám neoznámil, že nemajú, by nemali dostatok kapacít na tieto činnosti. Takže pokiaľ ide o rok 2017 a neskôr, potom budeme musieť uvažovať opäť, či máme dostatočné kapacity a rokovať o tom s členskými štátmi. Niektoré členských štátov Ehm, nebudem tu nikoho menovať, ale preukazujú nedostatočný záujem mať dostatočne silný úrad pre ochranu údajov, musím povedať. Takže máme naozaj v tejto oblasti veľa práce. No pokiaľ ide o tú strašnú dohodu, Umbrella Agreement, PNR, TTIP, najprv teda začnem TTIP, pretože tu boli viaceré otázky. Otázka tu bola, že či nejako tento rozsudok súdu ovplyvňuje naše pozície pri rokovaniach o zmluvy TTIP a či naše normy ochrany údajov budú to nejako podkopané, ale to nie je súčasťou rokovaní e, tejto zmluve TTIP. To je iné ako v prípade Safe Harbor, kde tá sa venuje práve ako zabezpečiť najlepšie ochranu pri prevode osobných údajov, pričom sa berie do úvahy identita a osobitosti amerického právneho systému. A pokiaľ ide o tú strešnú dohodu, či umbrella dohodu, v podstate rozsudok sa týka osobitných nástrojov, to je napríklad aj e, rozhodnutie komisie o adekvátnosti či primeranosti a má to svoje charakteristiky a v podstate dohoda, e, táto strešná je nástroj, ktorý ustanovuje vysoké normy pre ochranu údajov, ktoré musia byť, e, musia platiť v rámci justičnej spolupráce a policajnej spolupráce medzi EÚ a Spojenými štátmi a preto nevidíme priamy vplyv E, tohto rozhodku na túto dohodu. A pokiaľ ide o ten, túto dohodu, umbrella dohodu, že chcela by som ešte zúrazniť, že že koniec vlastne tejto rokovania by mali viesť e, potom k vlastne k určitej novele amerického zákona o nápravných prostriedkoch. Opravných prostriedkoch. No a tu otázka o, teda v otázkach o miery ochrany o, údajov Európskej únii a ako viete, národ, a spravodajských informácií. Ako viete, e, bezpečnosť a spravodajská E, úrady sú vlastne vylúčené z európskeho práva, pretože stále spadajú pod e, jednotlivé členské štáty a charta základných práv platí len pre členské štáty, pokiaľ uplatňujú európske právo. A európska právo o ochrane údajov vlastne vylúčuje zo svojho rozsahu pôsobnosti otázky, ktoré sa týkajú verejnej bezpečnosti, obrany a štátnej bezpečnosti. To je článok 3 E, odsek 2 smernice z roku 95, e, číslo 46, ale to nie je jediná výnimka v rámci európskeho práva. Ešte je tu Európsky dohovor o ľudských právach. Národná bezpečnosť e, predstavuje obmedzujúci koncept a musí sa interpretovať vo svetle proporcionality a nevyhnutnosti, osobitne pokiaľ ide o základné práva. Čiže tu tiež hovoríme o k tom, kedy súd ustanovuje, aké sú obmedzenia a parametre pre proporcionalitu a nevyhnutnosť, e, pokiaľ ide o prístup k národných bezpečnostných úradov k údajom a spravodajských služieb. Pokiaľ ide o PNR a TF, t, zmluvy teda o PNR a TFTP, ktoré boli už z aj s um, parlamentom. E, každá z nich vlastne zabezpečuje e, prevod e, Euró- údajov americkým verejným orgánom a tiež zabezpečuje aj práva európskym občanom, ktorí sa môžu obrátiť na súd pri žiadosti o právny prostriedok a nie, tie, tieto datové presuny musia zohľadňovať e, základné práva a obe dohody chcú, alebo majú cieľ tým, že by sa, aby americké orgány zabezpečovali použitie údajov čisto obmedzeným spôsobom len na tú činnosť, ktorá je e, nevyhnutná a tiež pri tom musia dodržiavať základné práva. A okrem toho, tak ako to aj súd vyžaduje, e, takýto systém musí umožňovať aj pravidelné monitorovanie situácie prostredníctvom spoločných e, hodnotení a e, revízií a revízia PNR, tej dojde na budúci rok a tá bude predmetom, bola predmetom spoločného preskúmania v roku 2013 a 2013 a 15 a Ďalšia časť takisto je pripravená na budúci rok a Yeah, what have you managed uh, so far? I think I have, I have already. Nuž. My sme už uh, vlastne dosiahli dôležité zlepšenia Safe Harbor. Pritom sme sa snažili ho teda posilniť ešte predtým, než e, bol vydaný rozsudok súdu. Vy ste sa pýtali na časový rámec a ja som najprv ustanovila termín na koniec mája, možno si to pamätáte, ale my sme nedosiahli to, čo sme dosiahnuť chceli, takže musíme pokračovať e, v rokovaniach e, cez leto My, čo sme dosiahli, lepšie monitorovanie e, dohľadu nad e, dodržiavaním podnikov, pokiaľ ide o ochranu údajov. Po druhé, lepší prehľad spotrebiteľov, ako podniky narábajú, narábajú s ich údajmi. E, ďalej, zdarma mechanizmus žiadania náprav Ďalej otázka e, zodpovednosti a aktívnejšia úloha orgánov pre e, ochranu osobných údajov. To sme diskutovali, e, o to sme už preskutovali. A takisto aj teda eh, kontakty s americkou protistranou, ktorá zohráva dôležitú lohu eh, v rámci Safe Harbor. A spomínala som už aj spoločnú revíziu z EUDPA, pokiaľ ide o správne uplatňovanie Safe Harbor, pretože opäť eh, sme presvedčení, že obe veci sa musia spĺňať. Jasné postupy a ochrana aj spôsob, ako to kontrolujeme, oboje musíme dosiahnuť. Ak smiem prejsť e, stručne ku komunikácii s podnikmi. K tomu zaznelo viacero otázok. E, chápeme to, chceme ako prechodné opatrenie vniesť viac jasnosti do tohto a chceme tu spomenúť aj viac aj podrobností a e, podmienky, na ktorých sme sa dohodli, e, samozrejme aj teda Pôjde tam samozrejme aj o orgány na ochranu osobných údajov, pretože e, tie tam zohrávajú kľúčovú úlohu. No a dôležité je aj, aké sú všetky alternatívy, ktoré môžu využívať e, podniky. Zaznela tu aj otázka o malých a stredných podnikoch. tak sa budem snažiť to vysvetliť. E, možno som nespomenula všetko o, o, o nenávistných e, prejavoch na, na internete. E, to je veľmi horúca téma, možno nesúvisí úplne nutne so Safe Harbor. Určite viete, že e, Máme dve dôležité podujatia. Organizujeme eh, výročné eh, kolokvium o eh, rasizme a xenofóbii a takisto sme sa zabrali radikalizáciou ľudí, ktorí odchádzajú do Sýrie alebo na Blízky východ a vracajú sa, aby bojovali proti našej spoločnosti s českými štáty sme identifikovali, že iba 15 týchto mladých ľudí e, sa radikalizuje vo e, väzeniach. To je žiaľ Bohu dôležitý zdroj radikalizácie, ale e, absolútna väčšina z nich sa radikalizovala za pomoci internetu. A čo teda chceme robiť? Chceme E, vymôcť e, plnú implementáciu aplikáciu rámcového rozhodnutia z roku 2008, ktoré hovorí, že nenávistné prejavy, ktoré majú e, potenciál viesť k násiliu voči určitým skupinám ľudí z dôvodu farby pleti, náboženstva alebo podobne, že takéto prejavy musia byť vymazávané z internetových stránok a určité vyjadrenia alebo aj priame volania e, po e, teroristických e, aktoch a priame, priamy apel k trestným činom. To už spadá pod režim trestného práva a diskutovali sme s ministrami spravodlivosti. Tí plne chápu nebezpečenstva o tú nebezpečnú atmosféru, v ktorej sa momentálne v Európe eh, nachádzame aj v kontexte utečeneckej krízy. Eh, naozaj je tu potreba vymáhať eh, toto právo, implementovať ho v realite. Keď diskutujeme o boji proti rasizmu a nenávistných vyjadreniach, nehovorím teda o novej legislatíve, hm, ide tu iba o E, vymáhanie toho, čo už existuje, obzvlášť pokiaľ ide o trestnoprávne e, úpravy. Už som diskutovala s najdôležitejšími e, internetovými providermi, ak to takto môžeme hodnotiť. Oni už pochopili, že sú súčasťou tých problémov, ktoré Európa má v dnešných dňoch, takže musia byť teda nutne aj súčasťou riešení. Dostala som veľmi dobrú reakciu z ich strany, chápu e, svoje právne e, povinnosti a vážne si berú aj svoju e, spoločenskú zodpovednosť. svojej práce. A teda v týchto diskusiách s nimi budeme pokračovať. Tiež chceme pokračovať v kooperácii e, s nimi spolu s Dmitrisom Avramopoulosom, ktorý bojuje, e, e, ktorý sa zaoberá bojom proti terorizmu, toto veľkou e, hrozbou bezpečnosti. Takže, pán predseda, snažila som sa pokryť všetky otázky. Dúfam, že sa mi to podarilo. Ak by ste mali pocit, že som niektoré nezodpovedala, tak e, vám môžem e, ponúknuť aj možnosť písomnej odpovede. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, pani komisárka. Nebudeme mať e, čas pre dodatočné otázky. Mm, vaše portfólio je veľmi extenzívne. Chcem poďakovať aj pre vašu ďalšiu prácu, v oblasti Eh, ľudských eh, práv a eh, toho kolokvia proti diskriminácii. Mm, niektorí z nás tu prítomných sa ho zúčastnili. Je to veľmi dôležitá práca. A k tejto téme, pani komisárka, nemáme veľa času na to, aby sme pokračovali, ale len k tým otázkam, ktoré položili kolegovia, chcem povedať, že vašim zámerom je vrátiť sa 10. decembra medzi nás bez toho by sme toho veľa opakovali, máme tu tento eh, eh, rozsudok, ktorý je iný. Toto rozhodnutie je úplne iné, je jednoznačné. Eh, jeho dopady nie sú jednoznačné, ale rozhodnutie súdu jednoznačné je, je jasné a musíme sa ho pridržiavať. Takže nemyslím si, že je nesprávne požiadať e, vás o jasnú pozíciu komisie, keď e, prídete. Je jasné, že USA majú e, morálnu povinnosť urobiť nejaký krok. A my vás žiadame, aby ste urobili všetko, čo je v vašich silách, aby ste informovali o tom, čo USA robia. A komisia je ochrankyňou zmluv A teraz zaznela otázka, čo e, súd môže a nemôže povedať, ale e, v konečnom dôsledku vy ste e, ochran, e, ochrancami e, zmluv, takže mohol by som vás poprosiť, aby keď sa k nám vrátite, ste nemuseli možno každý dopad objasniť, napríklad čo to znamená pre TFTP a PNR, tieto otázky tu, ale predsa len stále budú e, vyvstávať a sú to otázky jednotlivých doložiek a hodnotení, ktoré budete robiť. Pre nás je zaujímavé, aby sme na jednom mieste našli hodnotenie všetkých týchto vecí, takže mohli by sme poprosiť komisiu, aby e, sa o toto postarala iným spôsobom, než e, ako tomu sa neudialo e, v prípade toho predchádzajúceho rozsudku. Takže my vás e, e, žiadame o e, istotu pre občanov, pre podniky a iné zainteresované strany. Žiaľ, nemáme už čas zajsť ďalej, ale bolo by dobré, keby ste nám potom neskôr mohli o tomto po referovať, takže nemalo by to byť pre nás také abstraktné, zahmlené, mali by sme tam v tom mať oveľa väčší prehľad. Potrebujeme teda istotu pokryť o safe harbor, o e, to komunikáciu, mala by tam byť, mal by tam byť kvalitatívny rozdiel e, v porovnaní s tým, čo sme zažili v minulosti. Týmto teda uzatváram toto e, stretnutie a teším sa na stretnutie s vami 10. decembra, čo je už teda za chvíľu. Žiaľ, uvedomujeme si, že pred nami je veľa práce. Treba pracovať na dôsledkoch tohto rozhodnutia. Takže želám vám veľa úspechov vašej práci. A teraz už nasleduje stretnutie eh, koordinátorov. Ďakujem pekne, pani komisárka, ďakujem vášmu týmu.